Vážení kolegovia, hádam už treba začať e, naše zasadnutie a čas nečaká. E, a dnes mali by sme skočiť o 10, 18, e, teda o 17.50. Tak najprv schválenie programu. Mám niekoľko návrhov na zmenu. Odporúčam, aby sme bod 5 dnes nepreberali takisto ani bod číslo 6, Takisto e, stretnutie koordinátorov sa bude konať podľa písomného postupu. Teda na budúce vám e, oznámim rozhodnutie koordinátorov. Pokiaľ ide bod 5, ide o hlasovanie a bod 6, ďalšie hlasovanie o e, Fonde regionálneho rozvoja. Navrhujem, aby sme to stiahli z programu a to z nasledovných dôvodov. Teda, pokiaľ samozrejme Konstanc Mm, trváš na tom, aby sa to prezentovalo Lambertu? Nie. V každom prípade stále e, e, je tu dôležitá otvorená otázka ohľadom makroekonomických podmienok. Mm, treba o tom rokovať a nie sme pripravení hlasovať o celom e, balíku na 2. oktobrovom zasadnutí. To znamená, že pravdepodobne Um, budeme sa snažiť ukončiť e, rokovania. Budeme o tom hlasovať v novembri. To znamená, že dnes e, o tom nemôžeme hlasovať. Chcel by som vás informovať, že uvidíme, e, ako regi schváli záverečnú správu či na osobitnom stretnutí výboru, čo je našou prioritou, ale pokiaľ z nejakého dôvodu to nebude možné, potom podľa kodexu správania sa v prípade spolu rozhodovania urobíme to prostredníctvom koordinátorov a negociačného týmu. To je taká rezervná možnosť s tým, aby sa hlasovala v novembri. Chcela by som vás informovať, že už sme mali trialog o makroekonomických podmienkách. Tam sme veľmi jednoznačne nastolili naše podmienky, pokiaľ ide o možný kompromis dnes e, večer sa stretávame s predstaviteľmi rady. Dnes e, večer máme aj trialog. Uvidíme, ako bude reagovať rada na návrh negociačného týmu. V podstate ide o plný, e, plnohodnotný postup spolurozhodovania v prípade pozostavenia. Takže rada by som uviedla, že to je hlavný dôvod, prečo nemôžeme o tom dnes hlasovať RDF Ehm, niekoľko, pred niekoľkými týždňami e, to vyzeralo tak, že dôjde k e, novelizácii súčasného e, nariadenia, čo sa týka novej iniciatívy pre malé stredné podniky, to ovplyvní regionálne rozvojové fondy. Takže pre každý prípad sme dali do programu, tak sa nestalo a to znamená, že hlasovať o bode 6 nebudeme. Takisto e, nebudeme mať stretnutie koordinátorov, ako som povedala. To je nový návrh programu. Ak nemáte žiadne namietky alebo otázky, e, mohli by sme schváliť toto znenie programu. E, toto zasadnutie sa vysiela prostredníctvom internetu. Ako už som povedala, budeme sa snažiť ukončiť to o 17.50, lebo o 6.00 sa začína trialog venovaný makroekonomickým podmienkam. Druhý bod programu, niekoľko oznámení. A síce ja nemám žiadne oznámenia v tejto chvíli, takže bod 3 programu. Jan Olbricht, budeme hovoriť o návrhu správy o pridelení finančných prostriedkov pre niektoré členské štáty mm, e, z Európskeho sociálneho fondu, čo je novela súčasného naredenia. Jan, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička moja správa sa týka záležitosti, ktorá na prvý pohľad vyzerá jednoducho a jednoznačne, ale rád by som poskytol e, niekoľko poznámok. Chcel by som využiť prítomnosť predstaviteľov e, Európskej komisie a položiť e, niekoľko otázok. Pokúsim sa vysvetliť, v čom je podstata nariadenia Ide o novelu všeobecného nariadenia pre eh, eh, obdobie eh, rokov 2007 až 2013. Ide o zmenu nariadenia, všeobecného nariadenia, nariadenie rady číslo 1083. sa návrh mení limity fondu a to je priamo spojené DAP s DAP 7, čím sa e, zavadza nový finančný prvok. Čo je v tejto súvislosti dôležité? To sú e, e, rozdiely medzi jednotlivými druhmi financovania. Nie je to jednoduché vysvetliť, možno, že komisia to dokáže urobiť lepšie ako ja, ale v podstate táto časť DAP 7 pochádza e, z dohody Európskej e, rady ohľadom viacročného finančného rámca a, konečne, a konkrétne e, týka sa to britského rabatu. Išlo o dohodu o novej úrovni britského rabatu a v dôsledku všetkých možných výpočtov toto obdobie pre členské štáty je jasné. Totiž neexistuje tu rovnosť medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o ich podiel e, príspevkov na britský rabát. Po všetkých výpočtoch Komisie dospela k názoru, že existujú dva alebo tri členské štáty, voči ktorým e, existujú určitá nerovnováha a neopravnenie platia príliš veľa na britský rabát. Viem si predstaviť, e, že veľmi e, zložito sa hľadá riešenie a čo je e, zaujímavé, týka sa to ESF. Teda otázka znie, ako znižiť tieto neopravnené platby na britský rabat za pomoci ESF. Takže naša novela pozmeniaci návrh sa týka 150 miliónov z toho e, e, toho pochádza z Francúzsko, 30 e, zo Španielska a zvyšok Taliansko. Keď sa pozrieme na zmeny naradenie, zistíme, že tu sú iné čísla. V súčasnom znení to sa týka celkovej sumy rabatu. Takže podľa nariadenia aj v mojej správe e, sa hovorí, že je tu stanovisko e, v prvom čítaní, ktoré preberá e, návrh komisie. Bodka. To znamená, že berieme do úvahy informácie o tom, že to je potrebné na zníženie disparity. Ako vieme, britský E, e, e, rabac priamo súvisí so spoločnou polnohospodárskou politikou a komisie využíva ESF na zniženie disparity bez ohľadu na SPP. Ale je správne, že treba uspokojiť požiadavky členských štátov, ale mali by sme to jasne zadefinovať. V koheznej politike súhlasíme so znižením tohto rozporu, to, tejto nerovnováhy a očakávame, že toto gesto zo strany parlamentu bude takto vnímané aj radou, ako aj kolegami, ktorí bojujú za ESF aby sme nezablokovali tento prvok ESF podľa môjho názoru, teda e, snažil som sa vysvetliť, odkiaľ to e, pochádza. To je DAP 7, 150 miliónov, to je ten strop a to je e, novela Všeobecného nariadenia 7.13. Tu máme návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa novelizuje existujúce nariadenie a ak dovolíte, pani predsednička, chcel by som požiadať komisiu, aby nám to vysvetlila. Nechcem byť tým spravodajcom, ktorý len prikyvne povie v poriadku, ale keď čítame dokument komisie, čítame vysvetlenie o tom, kedy prídu e, platby z ESF. A v tomto dokumente e, sa dočítame, že tieto platby budú v roku 2 a plus 3 7, 13 nemáme plus 3, máme plus 2. N plus 3 budeme mať z Rumunsku v roku 2012. A tu máme e, v dokumente rok 2007 až 2013. Možno, že to je snaha o technické vedenie niečoho, e, e, že to znamená, že peniazy sa vždy zaplatiť neskôr, neskôr, ale keď uvidíme N plus 3 ako termín e, úhrady, e, spôsobuje to nepochopenie. Znamená to, že meníme pravidla hry. Čo to znamená? My totiž nemáme N plus 3. Možno, že nám komisia to vysvetlí, čo tým chce povedať. Ide o oficiálny dokument, ktorý by sa mal schváliť parlamentom a podľa mňa je dôležité, aby sme sa v tom zorientovali to je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o tenevý spravodajca, mám tu iba informácie od zelených a socialista, takže sa tá Konstanca Krell a potom Elizabeth. Yeah, um, I want to just tell you... Ja by som chcela povedať, že náš tenevý spravodajca nemohol dnes prísť. Je teraz na ceste vo vlaku. Ide o Patrisa triléna. Chcel, aby som za neho predniesla niekoľko krátkých pripomienok. Ako viem, naša skupina plne podporuje vašu správu. Naozaj veľmi krátku správu, to je jasné. Nechceme žiadne pozmenujúce návrhy, je to jasné. To by sme mohli predostrieť aj dnešnému trialógu myslím, že aj v spolurozhodovacom postupe to môže ísť veľmi rýchlo. Nie je nič, čo by budúcu politiku súdržnosti mohlo ohroziť. Myslím, že je to výborná možnosť, ako ukázať členským štátom, že vieme pracovať eh, inteligentne, šikovne a efektívne. Podporujeme vás. Ďakujem nechcem nejak podkopávať tento optimizmus. Chcem povedať, že výbor pre zamestnanosť eh, sa eh, uviedol eh, odkaz na pravidlo 50 vzhľadom na tri úvodné ustanovenia. Ja stiahujem svoju poznámku, ja hovorím len o výbore pre regionálne otázky. Elizabet, prosím. Mám iba krátku poznámku. Ešte nie je jasné, ako sa zachováme my vzhľadom na termín pre pozmenujúce návrhy. Pre nás je totiž viac ako jedna otázka, ktorá prichádza od Jana. Totiž eh, boli vybrané niektoré krajiny a iné v podobnej situácii vybrané neboli. Napríklad nebolo vybrané Portugalsko, ktoré e, medzi týmito krajinami byť malo. E, v skupine ešte prebehnú diskusie, možno sú tu vybrané niektoré svojvoľne určené krajiny a my by sme chceli vedieť, prečo to tak je. Snaď by nám komisia mohla dať odpovede, aby nám to bolo jasnejšie a presvedčiť nás, že ich návrh je ten správny. Ja mám veľké pochybnosti, že to tak je. Tak, ako sme to dostali, um, treba, aby nás presvedčili, že je to správny prístup. Musíme si ešte vyhradiť eh, svoj postoj k tomu, či uh, v tejto otázke predložíme pozmeňujúce návrhy. Komisia bude mať príležitosť eh, presvedčiť nás o tom, pretože proti tejto téme bola, bol veľký odpor vzhľadom na výber tých krajín, ktorý e, podľa nášho názoru nie je objektívne stanovený, určený. Takže komisia nás dúfam e, presvedčí, inak predložíme pozmenujúce návrhy. Čo sa týka ECR, Ožich Vlasák. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte, aby som aj ja vyjadril veľmi zdržanlivý postoj s ohľadom na správu, ktorú som predniesol na tomto mieste. Vyjadril som sa za nástroj, ktorý už bol vyskúšaný, ktorý by štátom skutočne výrazne pomohol a nevyžadoval žiadne ďalšie prostriedky z rozpočtu. Išlo o prvú úpravu e, nariadenia 1083 z roku 2006. Teraz tu máme pred sebou nový nástroj, ktorý žiaľ okrem iného bude žiadať členské štáty, aby prispeli ďalšími prostriedkami. Ja môžem povedať, že podľa mojich informácií napríklad Nemecko prispieje 30 miliónmi, Francúzsko 24, Špolsko 4,5 miliónmi eur na to, aby sme toto nariadenie mohli vykonať. Ďalšie krajiny sa nachádzajú tu v tejto tabulke. Preto by som rád si vypočul oveľa viac argumentov, aby sme sa k tomu mohli kompletne vyjadriť. Ďakujem. Joachim Celer. Ďakujem, pani predsednička. A ja mám zo pár problémov s pochopením postupu, pretože neviem tu skonštatovať e, e, riadny postup s, s údajmi. Najskôr je tu, za, sú tu závery um, samitu, zásah do rozpočtu. Boli vybrané niektoré krajiny, ktoré zrazu majú dostať peniaze. Boj proti nezamestnanosti mladých vždy znie veľmi pekne a dobre, ale vieme, že na boj proti zamestnanosti mladých treba viacej než len peniaze. Na to treba aj štruktúry. To všetko tu nevidím. Okrem toho peniazmi sa operuje na rôznych miestach, napríklad je to v Taliansku v otázke utečencov alebo aj na iných miestach. Tie peniaze ale vôbec nemáme, pretože ako som sa dopočul, sú tu bežné povinnosti krajín, ktoré žiadajú o platby. A medzi tým platobná povinnosť Európskej únie je oveľa vyššia než platobná schopnosť. Platobná povinnosť je vyššia ako schopnosť. Je tu pravidlo N plus 2 a tým sa presúvajú e, peniaze, ktoré spadajú do roka 2013 na ďalšie obdobie programovania. Tu budú ďalšie platobné povinnosti alebo aj renálne platby a tým sa vytvára značný rozdiel. Nuž a tu na jednom mieste sa má vypratiť 150 miliónov. Bude to znamenať krátenie, úspory, alebo ako celé toto bude prebiehať. A v tom vôbec nemám jasno. Ďakujem, Joachim. Skôr, než dám slovo komisii, ešte sa o slovo hlasí Jan. Myslím, že skôr než dáme slovo komisii, chcem povedať, chcem povedať jasne, než e, odpovie komisia. Táto situácia znamená nové peniaze. Odři Vlasák mal pravdu. Ide o nové peniaze, ktoré príde z členských štátov v konkrétnych sumách za každý členský štát. Bude to jedna časť DABu podporí to ESF v uvedených troch krajinách. Nejde o novú štruktúru, jednoducho to pôjde do ESF v, v troch uvedených krajinách a preto vo svojej správe e, meníme limity pre každý členský štát. Meníme limity pre tri členské štáty vo všeobecnom nariadení. Elizabet sa pýtala, prečo tri krajiny. Odpoveď je jasná, jednoznačná, ale nás by zaujímalo vysvetlenie komisie. Je to výsledok analýzy rozhodnutia Európskej rady. Dôsledkom toho je, že táto nerovnováha medzi členským e, štátom v e, britskom e, rabáte sa stala skutočnosťou a preto tieto tri krajiny. Preto sú len tri a nie štyri alebo päť. Napríklad Rumunsko a Slovensko mali obrátenú bezpečnostnú sieť, záchrannú sieť ale otázkou je, či sa má otvoriť pre ďalších. Tentokrát iba reagujeme na e, rozhodnutie rady a preto to ide cez ESF. Otázkou je, či to možno použiť pre ďalší členský štát. To len na vysvetlenie pre kolegu. Sú to nové peniaze alebo ktoré? To sú nové peniaze v rámci DAB. Ide o pozmenený rozpočet jeho návrhu. A v Korepery sa zástupcovia na DABE zhodli. Mňa tiež zaujíma vysvetlenie komisie. Ďakujem. Nehlási sa nikto ďalší, takže poprosím komisiu, aby zareagovala na otázky a pochybnosti. Vidíte, že to máte teraz v rukách, lebo nás treba presvedčiť, že prečo tieto krajiny, či to aj s týmto postupom a, a prečo má parlament hlasovať čo najneskôr v, v decembri. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za ďalšiu otázku s vašimi poznámkami. Snaď by som začal poďakovaním výboru, že e, túto tému tak rýchlo uviedol na program, tak ako George povedal, pretože financie na obdobie 2007 až 2013, ktoré majú byť uvedené, treba schváliť tento rok spolu s pozmeneným a doplneným rozpočtom. A tak ako pán Albrecht práve uviedol, Koreper už súhlasil s tým, týmto návrhom. Ja sa pokúsim o vysvetlenie, ale e, z mojej strany je prítomnosť pána Olbrichta úplne jasná. Ide o výsledky diskusie medzi členskými štátmi na letnej Európskej rade, ktorej výsledkom bolo neúmerné bremeno na niektoré členské štáty e, v súvislosti s britským rabatom bolo dohodnuté ďalšie stretnutie, kde by sa dohodlo na rozpočtovom riešení pre niektoré krajiny, ktoré by mali, ktoré by mali problémy s e, viacročným finančným rámcom na základe tejto dohody. Takže časť odpovede niektorých členských štátov ide najmä o tie členské štáty, ktoré nastolili otázku a uviedli, že majú problém s celkovou dohodou z júna teda táto odpoveď nasledovala. Zo strany komisie sa návrh e, snažil zvýšiť e, prostriedky na riešenie nezamestnanosti mladých. E, sú aj iné možnosti, ale keďže existuje priorita celej únie v tejto oblasti a keďže je tu aj iniciatíva zamestnanosti mladých, ktorá sa vzťahuje k ranému obdobiu programového obdobia. Vychádza to tak, že na boj proti nezamestnanosti mladých treba viac finančných prostriedkov. Okrem toho, spolu s členskými štátmi, ktoré tieto, túto otázku nastolili, sú tu aj členské štáty, ktoré sú najviac postihnuté touto nerovnovážnosťou v dôsledku britského rabatu. Takisto to bol pocit, že je dôležité nedotýkať sa celkovej situácie v rozpočte na roky 2007 až 2014, pretože e, to sa vzťahovalo obdobia 2007 až 2014. Návrh sa týka vplyvu na konkrétne členské štáty v dôsledku rabatu. A súvisí to aj s finančnými prostriedkami, ktoré e, tieto členské štáty budú e, môcť čerpať na e, iniciatívu nezimacnosti mladých. Zistilo sa, že najviac postihnuté sú tri členské štáty, a preto bolo dohodnutých 150 miliónov pre tieto tri krajiny. Ten návrh je teraz pred vami. Aby som zareagovala niekoľko konkrétnych poznámok, ktoré odzneli. Pokiaľ ide o štruktúry na riešenie nezamestnanosti mladých, myslím, že pán Olbrich to dobre vysvetlil. Ide o ďalšie financovanie v rámci ESF pre jestvujúce programy ESF. Teda budú použité rovnaké štruktúry, ktoré už existujú. Ak a keď návrh bude schválený, komisia sa zíde s členskými štátmi a zamyslie sa nad tým, ktoré programy dostanú ďalšie financovanie a aké budú priority, na ktoré sa financovanie zameria. Čo sa týka konkrétnej otázky pravidla N plus 3, Možno to nie je tá najjednoznačnejšia časť dokumentu a ja sa za to ospravedlňujem otázka, o, ktorom, o ktorej hovoríme, keď sa pozrieme na návrh. Tou otázkou sú výdavky z rozpočtu EÚ. Teda, teda keď komisia uvoľní platby na programy. V, keď už boli v teréne vynaložené prostriedky. Takže Finančné prostriedky v značnom e, objeme treba ešte stále vynaložiť v členských štátoch do roku 2015, ale po skončení roku 2015 budú mať krajiny 15 mesiacov na to, aby doložili dokumenty o uzavretí programov. A keď tieto dokumenty budú v úplnom poriadku, potom prebehnú konečné platby z EÚ do programov. Takže napokon budeme mať e, platby v rokoch 2017 a možno aj v 2018 v závislosti od uzatvorenia programov v období 2007 až 2013. Takže to nie je v rámci um, um, vynakladania prostriedkov na základe pravidla M plus v krajinách, ale v súvislosti s platbami z EÚ do členských krajín. Ďakujem, Jana. Ja sa teraz snažím byť politicky korektný, ale musím povedať, že vaše vysvetlenie v súvislosti s N plus 3, ako by som to povedal tak diplomaticky všeobecne, tak je veľmi otvorené, ale navrhujem nerobiť to tak, pretože pokiaľ to urobíte, tak potom tie skutočné platobné položky budú v ďalšom roku, ako keby ste vytvorili e, 2014 až 2020 a dá tam 2, N plus 1, N plus 2, N plus 3. Všetci vieme, že jedinou možnosťou v období 7.13 je N plus 2 bodka. To je jediná možnosť, o ktorej tu diskutujeme. N plus 3 neexistuje. A to, čo hovoríte vy, tak to bolo, že skutočné platby, ktoré by išli po tomto roku, navrhujem, nedávate tam N plus 3 pretože nás uvádzate do situácií, kde tomu systému nerozumieme. Ako náhle to začneme robiť, tak bude všetko stratené. Európsky rozpočet bude stratený. Už máme problém, ale tak to by bol ešte väčší. Ďakujem, takže predpokladám, že navrhujete, že ten vzorec N plus 3 by nemal byť používaný na niečo iné, než na čo použijeme teraz. Takže takto by to bolo zbytočne zmetočné. Ďalšie otázky, Elizabeth. Toto je veľmi komplikovaný dokument. Aj, aj jeho minulosť. Ja, podľa toho, čo vie, tak máme aj dostatok peňazí, ktoré prichádzajú zo strany členských štátov na ten posledný rozpočet na rok 2014. A taktiež to vyzerá, že tá medzera sa posunie na rok 2014. A tie peniaze, ktoré tu vidíte, v podstate nie sú dostupné, pretože členské štáty nenavýšili svoj podiel na platbách do európskeho rozpočtu. Bolo to 16 miliárd, ktoré sú potrebné na vykonanie platieb alebo je to preto, že tie platby sa posunú potom na rok 2015. Po druhé, je to poprvýkrát, čo sa to prepája s britskou, britským rabatom, a kde dôvodom pre tie dodatočné peniaze nie je nezamestnanosť mládeže. Pokiaľ by nezamestnanosť mládeže bola tým dôvodom pre tie dodatočné financie, tak to samozrejme naša... Ale v tom prípade tam musíte zahrnúť aj Portugalsko, pretože keď sa pozriete na konkrétne čísla, tak víte, že oni sú v rovnakej situácii, potrebujú taktiež rovnaké financie na rovnaké opatrenia. Takže z tohto dôvodu je to tak ťažko vysvetliteľné verejnosti, pretože keď sa pozriete naozaj na čísla, pozrite sa, ako to vyzerá s nezamestnanosťou mládeže, ktorá krajina tie financia potrebuje, tak v tom prípade ich potrebujú aj ostatné krajiny. Na to nesmieme zabúdať. Takže otázka Portugalská Tu ešte komisia nezodpovedala. Ďakujem. Neviem, Jan, či chceš povedať niečo nové, lebo už nám dochádza čas. Ja by som chcela vysvetliť jednu vec. Členské štáty sa musia dohodnúť na tom, že budú platiť len trom krajinám. Takže 28 členských štátov sa musí dohodnúť na to, že budú platiť trom krajinám. Začne sa samozrejme kritérium nezamestnanosti mládeže, ale v tom prípade by ten výsledok bol iný. Ale to tak nerobíme. Teraz je tu otázka, ako e, zmenšiť tú mieru nevyváženosti. Členské štáty by sa na to mali dohodnúť. Dobre, ale nie je to pre všetkých, ktorí majú problém s nezamestnanosťou mládež, hľadí o to, ako najlepšie využiť tieto financie. Rada vytvorila tieto podmienky, môžete dostať tieto financie, pokiaľ ich investujete na boj proti nezamestnanosti mládeže. To nám naozaj leží na srdci. Takže pokiaľ už nikto nechce nič ďalšie povedať, tak vás informujem o lehote, ktorá je veľmi krátka. Na pozmenujúce návrhy je to zajtra, alebo pardon, je to 17. oktobra o 6. večer, takže v tom prípade tá lota naozaj nie je až tak krátka, ako som myslela. Potom v rámci výboru budeme hlasovať v novembri a v decembri budeme hlasovať na planárke. Takže skutočne teraz už sme dohovorili o tomto bode, prechádzame k ďalšiemu bodu nášho programu. Tu máme správu Hermana Winklera ohľadom inteligentnej špecializácii. Herman, môžeš hovoriť. Ďakujem pekne pani predsednička, milí kolegovia. Ja som ešte pred letnou prestávkou vám predstavil svoje myšlienky a predstavy v tejto súvislosti. Potom tu mám pracovný dokument, kde som taktiež hovoril otázka výskumu. Chcem poďakovať taktiež zúčastneným ďalším osobám, zástupcom komisie, ktorí so mnou spolupracovali my sme videli, ako to prebieha v regiónoch, myslím si, sa zhodneme na tom, že nemáme žiadnu alternatívu k našej regionálnej kreatívnej hospodárskej sile, s tým posilním aj Európu v budúcnosti. Myslím si, že táto stratégia inteligentnej špecializácie je tá správna cesta pre naše regióny, tak aby sa mohli presadiť v budúcnosti, mohli by posilniť svoju venovačnú kapacitu a mohli by byť ešte rezistentnejšie a konkurencieschopnejšie v budúcnosti. Takže je očividné, že sú tu určité prekážky, príde do implementácií stratégie, prekážky pre regióny. Preto som teraz to poňal tak zoširoka moju správu a trochu som presiahol teda ten názov Chcel som, aby návrh správy bol otvorený aj vašim poznámkám a vašim skúsenostiam. Milí kolegovia, máte určite veľmi cenné skúsenosti z vašich bývalých regiónov, ktorým môžete prispieť. Takže môžeme tú správu teraz spoločne vypracovať tak, aby sme my ako parlament do toho zapojili rôznych aktérov a taktiež aj na zákonodarcu a môžeme tam vypracovať aj určité pokyny, rady. Takže keď si prečíte správu, tak uvidíte, o aké pozmenujúce návrhy potom budeme stať, ktoré by sa hodili do tejto správy. Možno, že niektoré aspekty tam nie sú poňaté dostatočne, takže sú to určité ťažiskové body, Musíme stanoviť správne priority prostredníctvom bližšej spolupráce aktérov v rámci regiónov, potom synergické efekty v, rôznych, eh, v rámci rôznych programov, takže by tam malo byť užšie prepojenie regiónov, je tam externá, externý rozmer, máme tam body 18 až 19, kde možno ešte sa dá niečo doplniť. Čo sa týka implementácie stratégie, to nie je žiadna maličkosť pre naše regióny, čo od nich očakávame. To má v podstate regionálne politické, ale aj výskumné, hospodárske, priemyselné aspekty. Sú tam veľmi komplexné dlhodobé procesy. Samozrejme, nemôžeme vyhnúť, e, vylúčiť ani, žiad, ani určitú mieru chybovosti. Takže čo týka tej externej dimenzie, tam to bude možno si vyžadovať ešte určitú trpezlivosť. Možno poviem pár vecí. Ďalej, je jedno, koľko peňazí očakávajú regióny alebo nakoľko sú rozvinuté. Čo týka ex ante kondicionality, tu by mali vidieť ako šancu, pre seba mali by ju aj využiť. Nájsť správne priority nie je pre mnohé regióny jednoduché. Niektoré majú tendenciu hm, si vyberať príliš veľa priorít, ako nájsť svoje hlavné body, hlavné aspekty, kritickú masu tých požiadaviek a víziev, na čo sa špecializ- špecializovať. Možno sa zamerať na malé a stredné podniky, alebo naopak nie. Návrh správy taktiež o tomto hovorí, o tomto aspekte. Mnohé regióny sa môžu sústredovať na nové technológie, služby, možno nejaké technológie, ktoré už existujú alebo sú spriaznené s tými konkrétnymi regiónami. Taktiež chceme rozvíjať znalostný potenciál, ale chceme cieliť aj na vytváranie nových trhov. Taktiež by som chcel spomenúť, že by sme mali podporovať všetky typy inovácie, Nehovorím tu len o high-tech, ale hovorím aj o demografických aspektoch a tak ďalej. Máme, musíme vytvoriť eh, systém hodnôt, ktoré by boli prepojené s znalostnou platformou, taktiež s konkrétne uplatniteľnými technologickými produktami. Myslím si, že je dôležité, aby úspešne spolupracovali aktéry v rámci vzdelávania, administratívy a výskumu, tak aby sme dosiahli naozaj vysokú mieru kvality. Všetci regionálni aktéry musia sledovať spoločnú víziu do budúcnosti. Tu hrajú podniky dôležitú úlohu, potenciál je tu rozhodujúci, musia ho naplno využiť a to, čo nedokážu podniky, tak to nebude fungovať. Preto tu hovorím o podnikateľskom procese objavovania. Tu je treba spomenúť malé stredné podniky, ktoré nesmieme vynechať. Taktiež e, asociácie malých a stredných podnikov samozrejme sa zúčastňuje v tomto procese. Potrebujeme taktiež novú administratívnu mentalitu. A pokiaľ by sa tento proces uberal nesprávnym smerom, tak v tom prípade to región bude môcť byť schopný, musieť byť schopný regulovať. Potrebuje preto fungujúci monitorovací systém, ktorý treba vytvoriť. K tomu potrebujeme príslušné ukazovatele, údaje, ktoré by boli v ideálnom prípade ešte porovnateľné medzi jednotlivými regiónmi. Takáto regionálna vízia sa nechá potom lepšie realizovať pokiaľ sú jednotliví aktéry úspešne prepojení, či už prostredníctvom Knowledge and Innovation Communities, alebo širšie prostredníctvom regionálnych inovačných klastrov, znalostných, nejakých technopúlov, inovačných stredisiek a tak ďalej. Dôležitým prvkom stratégie, v ktorom nie sú regióny dostatočne silné. To je tá externá dimenzia, o ktorej som hovoril. Od regiónov sa vyžaduje, aby nielen posilnili svoj hospodársky potenciál, aby sa pozerali aj za hranice bez mikrofónu. tak aby doplnili svoj vlastný hodnotový systém. Dôležitým predpokladom pre implementáciu tejto myšlienky je úzká spolupráca medzi regionálnymi aktérmi, pretože keď sa nedokážem, keď sa nedokážem zorganizovať sa medzi sebou doma, tak už nemôžem vykonovať žiadnu celoeurópsku spoluprácu. Už niektoré regióny úspešne spolupracujú medzi sebou, napríklad tzv. Silicon Europe, tam sa jedná po väčšine o regióny, ktoré už um, využívajú možnosť spolupráce v rámci regional knowledge, regionálnych znalostí, ale mnohé regióny ešte sa ostýchajú spolupracovať s inými regiónmi, nechcú si domov ťahať konkurenciu alebo nemajú administratívne kompetencie alebo personál, na takúto spoluprácu a nezávislé na iných aspektoch, ktorá musíme e, podporiť regióny k lepšej spolupráci, tak aby sme mohli využívať 15 per, viac než 15 e, všetkých finančných prostriedkov na tieto účely. Uvidím, ako to bude teda vyzerať konkrétne. Ďalší bod, o tom som hovoril v návrhu správy lepšia konzultácia s Európskou komisiou, ďal, vytváranie ďalších možností na synergie, lepšie prepojenie aktérov pri implementácii horizontu 2020, pre, reštrukturalizácia na všetkých úrovniach. Teším sa na vaše pozmenujúce návrhy. Ja som si istý, že spoločne sa dopracujeme k naozaj dobrému dokumentu. Ďakujem. Thank you very much for... Ďakujem veľmi pekne. V prípade socialistov Jens e, nie je prítomný Nikos Stieteňový. Ďakujem pekne. Για periférie, περιφέρειες, ειδικά σε χώρες που... Je to veľmi dôležitá téma pre regióny, najmä pre e, regióny, e, na ktoré najviac doľahla kríza. Inovácie a výskum umožňujú nám dostať sa z tejto krízy. Chcel by som sa vrátiť niektorým prvkom. E, jedna z vecí, ktorá komplikuje život regionov, spočíva v tom, že musia e, e, zvýšiť svoju aktivitu v oblasti e, výskumu a inovácie. A úspech príde iba na základe dobrej spolupráce medzi všetkými zainteresovanými a preto sa kladie takýto veľký dôraz na inovácie. Miestne samozprávy, vysoké školy, občianská spoločnosť sa musia zapojiť do tejto činnosti, a najviac tento pokrok e, e, e, potrebujú regióny, ktoré sú na to najhoršie pripravené. To znamená, že potrebujeme inovácie, potrebujeme mať nástroje, ktoré zjednodušia, zjednodušia nasadzovania inovačných riešení a regionom chýba výskum a inovácia, ako aj ďalší rozvoj technológií. Takže treba lepšie pochopiť e, potrebu spolupráce a to e, na základe prístupu z dole nahor. Každý región musí vedieť dosiahnuť stanovené cieľe v oblasti inovácií, vybudovať na to potrebnú kapacitu a musia dokázať spolupracovať na celoevropskej úrovni, spolupracovať s inými skúsenejšími regiónmi v oblasti inovácií, teda regiónmi, ktorým dokážu pomôcť. A toto je zásadná vec. Som členom regionálnych orgánov a niekedy sa musím priznať, že nerozumieme všetkému. Musíme eh, E, sa špecializovať, e, robiť inovácie, to si vyžaduje výskum a potrebujeme mať orgány, inštitúcií, ktoré rozbehnú takéto inovačné iniciatívy. A nie je jednoduché e, to riešiť na základe prístupu z hora nadol. Treba vytvoriť infraštruktúru, ktorá nám umožní vymeniať si informácie, ale je tu aj určitý nedostatok. A síce to, že niektoré regióny nerozumejú tomuto a to znamená, že pre nich je to o to zložitejšie a rozdiely medzi regiónmi sa budú iba prehlbovať. Máme regióny, ktoré chcú využiť e, finančné zdroje z nasledujúceho obdobia, avšak nedokážu vypracovať návrhy projektov a preto potrebujeme poskytnúť viac informácií na úrovni samotnej komisie a indi. Potrebujeme poskytnúť informácie e, e, aj formou organizácie určitých aktivít e, v parlamente a tým e, pomôcť e, e, regionom, ktorým chýbajú skúsenosti to prispieje k špecializácii a regióny sa dozvedia viac o tom, čo treba urobiť a budú sa lepšie orientovať. Takisto treba nabadať aj sociálnych partnerov, aby e, vytvárali medzi sebou väzby, kontakty a tým dokážeme pomôcť tým regiónom, ktorým chýbajú e, takéto e, skúsenosti e, s spájanie sa týka sa to aj regiónov, aj malých a stredných podnikov, niektorých vysokých škôl. Treba zistiť, ktoré orgány, ktoré organizácie dokážu najlepšie šíriť takéto informácie v regiónoch a treba posilniť technickú pomoc tým regiónom, ktorým, ktorým náležité skúsenosti chýbajú. Viem, že komisia vyčlenila finančné prostriedky pre výskumníkov, pre odborníkov s tým, aby e, vedeli pomáhať regiónom. Nie som si však e, e, istý toho, že regióny o takýchto možnostiach podpory vedia. Zrejme nepoznajú tú skutočnosť, že majú dispozícii odborníkov. A ešte jedna vec. Treba viac získavať na svoju stranu mládež. Angažovať ich, angažovať ju do tohto procesu, treba sa zapojiť do regionálnych postupov v niektorých e, e, prípadoch mládež sa do toho nezapája a nevidí, ako sa to všetko vyvíja. Musíme ich získať. Musíme e, určiť kľúčové priority. Treba hovoriť o týchto prioritách na stretnutiach odborníkov. Hovoriť o tom, ako sa využíva uhlík, uhlie alebo čisté zdroje, čisté druhý dopravy. A toto všetko súvisí s e, regionálnym rozvojom. Môžeme to urobiť stručnejšie. Poprvé, treba konštatovať, že je to dobrá správa, i keď možno, že e, je to ťažká, e, ťažký pojem inteligentnej špecializácie. Pravdepodobne vychádza sa z toho, že to sa musí definovať a myslím si, že Ehm, co Sotva poznáme tento pojem, ale pokiaľ ide o podstatu, otázka spolupráce medzi regiónmi, nož domnievam sa, že treba premysliť určitú platformu, e, úlohu e, e, fondov, hovoriť o institucionalizácii takéto spolupráce. V opačnom prípade mm, Mm, samozrejme, to musí byť e, dobrovoľné, ale domnievam sa, e, že mnohé regióny majú takúto potrebu. bo Vo je veľmi dôležité je aj, e, veľmi dôležité je aj vonkajší rozmer. Musíme to mať na zreteli pojem inovácií. No, myslím si, že dostali sme už náznaky toho, že nejde iba o technickú inováciu, ale sociálnu, ekologickú inováciu. To treba ešte doladiť a jasne povedať, že nejde iba o technologické procesy. Veľmi sa mi páči e, pojem e, moderná mentalita e, správnych orgánov. Domnievam sa, že otázka byrokracie je veľmi dôležitá a treba to naozaj... Neviem, či to dokážeme všetko doladiť, ale v každom prípade je to dobrá vec a je dobré, že sa to odôvodnilo a súhlasím s tým. Ďakujem pekne. Nik iný sa o slovo nehlási. Tak odovzdám slovo e, Mikalovi z komisie. Mohli by ste nás e, okrem iného informovať o ďalších plánoch komisie, pokiaľ ide o sevilskú platformu, ako to bude e, fungovať, povedzte niečo o ďalších finančných výhradkách, ako aj úlohe európskych regionov. Ďakujem, pani predsednička a budem rýchlo reagovať. Naozaj e, si myslíme, že je to veľmi dobrá a užitočná správa. Užitočná, pretože prichádza vo vhodnom čase a je vecná. Zapodieva sa kľúčovými e, záležitostiami. Takže nadviažem na tri kľúčové e, závery správy. Prvá sa týka spôsobu riadenia a stanovenia priorít. Niektorí ctení poslanci ste to spomenuli. Domnievame sa, že to by nemalo byť formálnym záväzkom. E, nemalo by to byť e, zákonným, e, zákonnou formálnou povinnosťou. Ako dobre ste povedali, ide o dynamický dlhodobý experimentálny proces, ktorý zapája do seba podniky, vysoké školy a dovolím sa vám povedať, že na teraz, napríklad v Poľsku, konštatujeme, že regióny hovorí nám, hovorí nám že poprvýkrát 500 eh, podnikov eh, boli konzultované a angažovali sa do nových programov. Na Cypre eh, sa urobilo viac ako 900 zistení v rôznych mm, e, majetkoch, takisto aj v Estomadúre veľmi veľký počet e, e, subjektov sme oslovili. Nemôžeme diktovať, nanútiť inovácie, môžeme iba radiť. A práve o to ide v prípade inteligentnej inovácie. Chceme vytvoriť systém, kde sa všetko zakladá na dobrovoľnej účasti E, e, riešime nový prístup k inovácii a zapodívame sa podstatou. Ide o určitú podmienku. Ak chcete prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ak to budete chcieť na budúce, musíte mať aj príslušnú stratégiu. A to už e, prináša zmeny. E, máme e, z, z 13 návrhov takýchto partnerských vzťahov. Zistujeme, že problém e, komunikácie medzi jednotlivými rezortmi je naozaj skutočnosťou a poprvé e, sa e, ministerstva hospodárstva alebo školstva, výskumu sa snažia vytvárať spoločné plány. Vítame váš dôraz na rozšírenie pojmu inovácie. ide iba o pokročilé technológie alebo úzkú predstavu o, o výskume a e, vývoji. Ide o e, širšie inovácie pre väčšinu regionov e, v Európe, to znamená adapta prijatie nových technológií, ide o sociálnu inováciu, na riešenie sociálnych víziev, sociálnych problémov. A teraz, pani predsednička, regulujem na vašu otázku. Dobrá správa spočíva v tom, že máme 13 vlád, ktoré sa prihlasili do civilskej programy a 135 regionálnych samozpráv. Takže, pani predsednička, myslím si, že sme obsahli asi 3 štvrtiny e, e, geografie Rumunsko a Írsko sa pripojili k platforme v ostatných týždňoch. Platforma pomáha v praxi e, navrhovať stratégiu a e, realizovať stratégiu. To z hora komisie. Predovšetkým e, je to založené na expertných hodnoteniach. To znamená, že regionálne samozprávy navzájom sa hodnotia, radia sa navzájom a radi im pomôžeme. Máme viac ako 90 expertov, ktorí financuje komisia a snažia sa poskytovať takúto pomoc. Plánujeme rozšíriť túto platformu počas nasledujúcich troch rokov na základe e, prosvedkov určených na technickú pomoc. A navyše pripravujeme pilotné štúdie, ktoré e, navrhuje pán Vistelroj a ďalší pilotný projekt v Grécku, e, v jednom z najchudobnejších e, gréckých regiónov, s tým, aby sme ďalej rozvíjali inteligentnú špecializáciu, pokiaľ ide o transhraničný aspekt a synergiu e, dve správy. Kolegovia v Sevili sa snažia poprvýkrát zmapovať špecializáciu regiónov alebo špecializáciu tých kompetencií, v oblasti technológií alebo zájmov regionov, aby im zjednodušili spoluprácu. A toto mapovanie samo o sebe nestačí. I keď e, predovšetkým sa kladie veľký dôraz na e, kľúčové technológie, otvárame možnosť pre e, nové naredenie vďaka vašej pomoci s tým, aby regióny mohli vynaložiť 15 e, e, prostriedkov operačných programov určených na inováciu v iných štátoch. To znamená, že to zjednoduší medziregionálnu spoluprácu. Moje kolegovia e, sa e, usilovne zapodobajú novým interregom s tým, aby sme vedeli podporiť spoluprácu medzi klastermi e, ako kľúčovými prvkami inteligentnej špecializácie. A napokon sme veľmi vďační vášmu výboru za to, že ste súhlasili s organizáciou 8. novembra a z časti e, e, na cteného poslanca z Grécka, zorganizovať dôležitú politickú konferenciu, kde sa zúčastnite vy, pani predsednička, e, pán Van Rompuy, e, dvaja e, komisári, traja generálne rediteľe ja a máme už viac ako 400 registrovaných účastníkov. Končí sa nám voľné miesta. Dúfam, že to bude dobrou príležitosťou, aby sme dosahli ďalší pokrok v e, premyslení o otázke inteligentnej e, špecializácie. E, čo sa týka synergii, synergii, dúfam, že budeme mať synergiu medzi štruktúrnymi fondmi a to už začiatkom decembra. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, Herman, eh, nemáte už žiadne pripomienky k tomu? Rada by som vás informovala, že eh, lehota na prekladanie pozmeňujúcich eh, návrhov 18. oktobra, to znamená, že v piatok o 12. 18. oktobra o 12. Tým by som chcela veľmi pekne poďakovať predstaviteľom komisie. Uzatváram tento bod programu. A teraz pristupujeme ku hlasovaniu. Zrejme si spomínate, že sme schválili zmenu programu, to znamená, že nehlasujeme o bode 5 a o bode 6. Ideme rovno na bod 7. To je Patrice eh, Tirolien. Nemáme nikoho zo sekretariatu. Chcel by som eh, overiť. Like to... Could we, could we, collect... Kolegovia, mohli by ste, prosím vás, vložiť svoje hlasovacie kartičky, aby sme skontrolovali, či všetko funguje. Takže otváram hlasovanie. No, no, I'm just checking. To je len kontrolné hlasovanie. E, overujme si, či to funguje. Veľmi málo ľudí e, hlasuje. Čo sa deje? Je tu problém? Ehm, poprosím vás, aby ste zotrvali do konca hlasovania, aby sme, mali, eh, aby sme boli uznašenie eh, schopní. Dobre, takže, ako som povedala, Patrice Tyrolien, správa Patrice Tyrolien, takže slovo má pani spravodajkynia. You could, okay. Yeah, you go out, yeah. Uh... Idete? pán, pán Tyrolien, chcete sa ujať slova?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 regiónom, respektíve k zamorským rebartmanom Francúzska, takže splňa to definíciu Lisabonskej zmluvy. Preto európske právo bude platiť od 1. júla 2014 aj na tento ostrov. Bude však treba naplniť potrebné právomoci a kapacity na realizáciu európskych politík. My si uvedomujeme, čo všetko s tým môže byť spojené, preto komisia navrhla parlamentu a rade zmeniť legislatívu a bolo umožnené prechodné obdobie, aby ostrov Majot mal čas na uplatňovanie komunitárneho práva. Máme tu pred sebou dve správy, ktoré súvisia s touto zmenou. Ide najmä o rybolov, životné prostredie a kvalitu vody. To sa musí vykonať v rámci troch dimenzí. Ide o nastolenie rovnosti, pretože všetky európske regióny pri uplatňovaní európskej legislatívy mali právo na prechodné, prechodný systém. Ide ďalej aj o financovanie súvisiace s týmto územím. Totiž prechodným obdobím vznikne právo na to, aby sa ktokoľvek mohol obrátiť na Európsky súdny dvor. No a toto ustanovenie je už zapracované do podmienok, podmienok kondicionality pre európske financovanie. A s týmto Majot spája veľké nádeje. Inak ostrov Majot bude e, spadať do skupiny odľahlých regiónov, voči ktorým je momentálne znevýhodnený No, ďalej ide o rybolov aj poľnohospodárstvo, ktoré konkrétne vyplývajú z miestnych podmienok. Bude potrebné zabezpečiť to, aby nedošlo k narušeniu fungovania vnútorného trhu. Toto všetko sú dôvody, pre ktoré sa odvolávam na článok 349 Lisabonskej zmluvy. Na tomto mieste musím vyzdvihnúť, že komisia e, popierala použitia tohto článku ako legislatívneho základu pre našu prácu. Na jeho základe totiž možno robiť výnimky zo všeobecne platného práva. Toto všetko však je uvedené v zmluvách a komisia by mala byť obrankyňou týchto zmluv. Opieram sa o tento argument. Mali by sme zaviesť reálny harmonogram uplatňovania komunitárneho práva v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a rybolovu, tak aby nevznikli prehnané finančné nároky. Sú to investície, ktoré budú potrebné na za dosiahnutie súladu a predstavuje to sumu 600 miliónov eur. A ide o vytvorenie miestnych podmienok. Na nároky, ktoré mala komisia na uvedenie legislatívy do súladu so legislatou UO boli prehnané. A ďalšia otázka sa týka rybolovu. Je potrebné zachovať rybolov v malom. Komisia bude mať právomoc e, realizácie týchto ustanovení kontrolovať. Navrhujem, aby sme tento text schválili s účinnosťou od 1. decembra 2014. Pani predsednička súhlasila so zrýchleným postupom pretože je potrebné, aby s tým súhlasili ďalšie dva výbory v tomto parlamente. Ja chcem poďakovať pri tejto príležitosti e, dvom kolegom medzi nami. Viem, že vzhľadom k mm, krátkosti času to nebolo vždy jednoduché. E, chcela, chcem, chcem vysvetliť toľko, že e, výbory NV a PEŠ mali nárok tiež vypracovať stanoviska, takže sme nemohli pána Tyrolia vypočuť. Takže som teraz dala príležitosť pánu Tyrolienovi, aby e, vysvetlil e, tieto súvislosti, keďže predtým dosť času nebolo. Takže pozmeňovací návrh číslo 3. Za, proti, zdržal sa, prijaté. proti, prijatý. 5 za, proti, prijatý. 6 za, proti, zdržali sa. Ešte raz kontrolujeme. EPP nehlasovala s dvihnutím ruky. Kontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. E, úvodné ustanovenia 1, za, proti, prijatý, 2, prijatý, desiatka, za, proti. Kontrolujeme hlasovanie k desiatke. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijíma sa. Dvojka za, proti, zdržali sa, prijatý. Jedenáctka. za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Konečné hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Príjma sa v pomerom hlasom 25 e, ku 1, jednému 4 e, sa zdržali. Ideme k ďalšiemu stanovisku pána Tyroliena. Otváram hlasovanie. Ide o bod 8 nášho programu. Začíname pozmeňovacím návrhom 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatý 6 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 17 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ďalší. Zamieta sa 8 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. 12 za, proti, zdržali sa, prijatý, 19, za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 12, za, proti, zdržali sa, prijíma sa, 13, za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Jednotka, úvodné ustanovenie, 1, za, proti, zdržali sa, prijíma sa, 14, za, proti, zdržali sa, prijíma sa, 2, za, proti, zdržali sa, prijíma sa, 4, za, proti, pardon, bolo 2, teraz 3, za, proti, zdržali sa, príjma sa, 16, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 4, za, proti, zdržali sa, príjma sa. Konečné hlasovanie elektronicky, e, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 27 za, 4 sa zdržali, teda príjma sa. Ideme na bod 9 nášho programu. Je to stanovisko teraz teraz good. Roza Estera Seragut. Môžeme začať hlasovať. Pozmeňovací návrh 2. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 13 za, proti, zdržali sa, príjma sa 14 za, proti, e, kontrolujeme si 14 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 12 ku 9. Zamieta sa. Jeme na pozmeňovací návrh 3. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 15 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 16 za, proti. Preveríme si to elektronicky. 16. Otváram hlasovanie. Nie. Ešte. Končím hlasovanie. A zamieta sa. 13 ku 8. Ideme k 17. Kto je za, proti, zdržali sa, príjima sa. 18. Rozdelené hlasovanie. Prvá časť. Za, proti, zdržali sa, príjima sa. 2 za, proti, zdržali sa, prijatí 19 za. Skontrolujeme si 19 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to 26 ku 5. Zvláštne, bola to 19. Ideme na 20. Za. Lambert, poprosím. Ehm, nie každý sleduje, kde sme. Neviem teda, kto stanovuje normy vo vašej skupine. Hlasujem o 20. Kto je za, proti, zdržal sa, príjma sa. 21. Ústny pozmeňujúci návrh. Je niekto proti tomu? Hlasujem o 21. Za, proti, zdržal sa, príjma sa štvorka s ústnym pozmeňujúcim návrhom, nikto proti, takže pozmeňuje sa, kto je za, proti, zdržal sa, príjima sa. 22 rozdelené hlasovanie, časť 1 za, proti, zdržal sa, príjima sa. Časť 2 za, proti, zdržal sa, príjima sa. Pozmeňujúci návrh 5 za, e, preveríme sa tu elektronicky, pozmeňujúci návrh 5. Končím hlasovanie. Príjma sa 18 ku 13 hlasom. Ideme na 6, kto je za, proti. Opäť kontrolujeme elektronicky, nie je to jasné. Pozmeňujúci návrh 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A príjma sa 18 ku 12. O, ďalšie priematé 24. Za, proti, zdržal sa, príjma sa 25. Za, proti, zdržal sa, prijíma sa 26. Za, proti, zdržali sa, príjma sa. ešte nie je v súlade s dobrým legislatívnym e, navrhovaním sedmička. Úvodné ustanovenia za, proti, zdržali sa, príjma sa. Jednotka za. Kontrolujeme si jednotku, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 17 príja, príjma sa. Pozmeňujúci 8 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 9 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 10. Ústny pozmeňujúci návrh je niekto proti ústnemu? Nie. Takže hlasujeme za, proti. Um, hlasujeme o desiatke pozmenenej. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 17 ku 13 príjma sa. 11 za, proti, kontrolujeme elektronicky. K jedenástke otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A prijíma sa 17 ku 12. A úvodné stanovenie 12 za proti. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 18, 18 12 hlasom. Hlasujeme o e, celku. Otváram hlasovanie. Hlasujem elektronicky. Končím hlasovanie. A príjma sa 21 ku jednému, ktorý sa zdržal. Pod 10 Marie-Therese Sanchez Schmidt. Pozmenujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 60 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 3 za. Kontrolujeme si trojku elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A príjma sa 19 ku 12. 4 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 5 za. Kontrolujeme si 5. Preveríme si elektronicky. Končím hlasovanie. 19 ku 2 príjima sa 6 za, proti. Ideme preveriť elektronicky. Pozmenujúci návrh 6. Hlasujeme elektronicky. A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 Dvanástka za, proti. Niekto sa nehlásil za, takže si myslím, že, bol, že sa zamieta. Vy ste jediný zvihli ruku, takže si to preveríme elektronicky. Pozmenujúci návrh 12. Končím hlasovanie. A zamieta sa 13 až 18. Pozmeňujúci návrh 61. Za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 13. Za, proti, neviem sa v tom vyznať, zdá sa, že je zamietnutý, ale ideme hlasovať ešte raz elektronicky o pozmeňujúcom návrhu 13. Končím hlasovanie a zamieta sa 17 ku 14. Pozmeňujúci návrh 62. Hlasujeme za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 15 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 16 za, um, ideme elektronicky o 16 hlasovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a príjma sa 18 ku 15. Pozmeňujúci návrh 17. To isté, um, otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to 17 ku 15. Príjma sa. 63 za, proti, zdržali sa, príjma, od, odmiet, zamieta sa. 18. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 18 ku 15. Príjma sa. 19. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 17 ku 15 príjma sa 20. Hlasujeme elektronicky o 20. Myslím, že je to naozaj takmer nerozhodné. Končím hlasovanie. 17 ku 15 príjma sa 21 za. Opäť ideme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 17 ku 15 príjma sa. 22 opäť. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takisto 17 ku 15 príjma sa. 64 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 23. Hlasujeme elektronicky. Asi to bude také isté. Končím hlasovanie. 18 ku 15 príjma sa. Ideme k 27. Takže elektronicky hlasujeme 27. Otváram hlasovanie. Príjima sa 20 ku 13, e, 27 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 66, 28 teraz otváram hlasovanie. Končím hlasovanie príjma sa 19 ku 12, 67 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 29. Preveríme si elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 17 ku 16 príjma sa 30 za. Ideme hlasovať elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 31 za, ešte raz elektronicky o 31. otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 17 ku 16. 32. Presne to isté. Ešte raz elektronicky. Príjmate? Viete, niekedy to vyzerá inak. Nechcem, aby ste ma obvinili, že uprednostňujem Lamberta. Takže začali sme hlasovať e, o 32. Teraz by sme mali skončiť hlasovanie. Opäť tá istá väčšina. Takže 33 za, proti, presne to isté. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takisto prijaté rovnaká väčšina 68, pardon, 69 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 14 za. Opäť hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie a je to zamietnuté 14 ku 15 70 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 71 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 72 za. 72 bola zamietnutá. Takže ideme na 34. Prepačte, 34 za. Hlasujeme elektronicky a pozmenujúcom návrhu 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 15-15. Zamieta sa. Niekto zaspal. 72. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 35. Lambert, 35. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. A prijíma sa 17 ku 13. 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa? príjma sa 37. Prepačte, prosím. Hlasujeme elektronicky o 37. Vy ste koordinátorom. Ako môžete povedať, že som to nebol ja? Príjma sa 16 ku 14. 30, 73 máme, hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. A príjima sa 16 ku 14. O 40 nehlasujeme, ale o 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjima sa. 42 a 74 sú zhodné. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 43 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 44 a 75 sú zhodné za, proti, zdržali sa, príjma sa, 45 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 46, 40, 76 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 47 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 48 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 49 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 50 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Čo prosím? Čo by som mala urobiť, pýta sa predsednička. Teraz som zmetená. Veľmi rada to ešte raz preverím. Ale ktoré? Teraz sme na 49. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. 50 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 51 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 52 za, proti. Takže 52 hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 18 ku 13 príjma sa 53 za, proti, zdržali sa. Ideme elektronicky hlasovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 18 ku 13 príjma sa 54 za. Hlasujeme elektronicky o 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A príjma sa 18 ku 13. 55 za, a ešte raz hlasujeme elektronicky o 55 Končím hlasovanie. 18 ku 13 príjma sa. 56. Presne to isté. Um, otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 18 ku 13. 57 za, proti, zdržali sa, zdržali sa, príjma sa. 58 Hlas, 58 bola prijatá. Jednotka za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 59 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Teraz konečné hlasovanie bude elektronické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno. Všetci hlasovali. Ideme teraz. Ideme k bodu 11 našho programu. To je správa Joachima Celera. Stanovisko Joachima Celera. Všetci. Sean. Takže poďme sa 24 za, proti. Všetci sú proti, takže zamietnutí 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí 27 za, proti, zdržali sa zamietnutí 1 za. Jednotku preveríme elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 14.18. Takže dvojka. Za. Alebo dvojku si tiež overíme. Pravdepodobne rovnaká väčšina. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 16 k 15. Jeden človek nehlasoval, nevieme z ktorého tábora. 28 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 3 za, proti, takto. Hlasujeme elektronicky. Môžete hlasovať trojku. Všetci hlasovali. Prijatý. 17 k 15. Ďalej 29 za. Proti zdržali sa zametnutí, 4 za. Proti zdržali sa prijatí. 5 za. Proti zdržali sa prijatí. 30 za. Proti zdržali sa prijatí. 31 za proti zdržali sa zamietnutý, 6 za, proti zdržali sa prijatý, 7 za, proti zdržali sa prijatý, 32 za, proti zdržali sa prijatý, 8 za, proti zdržali sa prijatý, 33 za, proti zdržali sa prijatý, 9 za, proti zdržali sa prijatý, 10 za, proti zdržali sa prijatý, 34 za, 34 si verme elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Prijatý 17 k 15. 35 za. 35 si tiež overíme. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Tiež prijatý 17 15. 36. Pravdepodobne rovnaká situácia. Takže 36 tiež elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. 6 z 15 prijatý. 11 za. Proti zdržali sa prijatí. 12 za. Proti zdržali sa prijatí. 30, 13 za. Proti zdržali sa prijatí. 38 za. 38 overíme. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. 19 k 13 prijatý. 39 za. Proti zdržali sa. Zamietnutý 40 za. Proti zdržali sa. zamietnutí 41 za. Proti zdržali sa. Zamietnutý 42 za. Proti zdržali sa. Zamietnutý 43 za. Proti zdržali sa. Zamietnutý 44 za. Proti zdržali sa. zamietnutí 45 za. Nekompatibilný s dobrým legislatívnym formuláciu. Takže 14 za, proti zdržali sa zamietnutý, 15 za, proti, zdrža, zamietnutý, 16 za, proti zdržali sa, zamietnutý, 17 za, proti zdržali sa, zamietnutý, 18 za, proti zdržali sa, zamietnutý, 19 za, proti zdržali sa, zamietnutý, 20 za, proti zdržali sa, zamietnutý, 21 za, proti, alebo 21 si overíme elektronicky. Ďakujem, Konstance. Už ma to začalo, začínalo nudiť. Takže 15 prijatý. Ďalej 22 za, proti, vydržali sa. To rovnaká situácia, takže elektronicky môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. 15 prijatý. 23 za, rovnaká situácia, alebo nie, zametnutý. Takže elektronicky finále hlasovania, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. 29, traja sa zdržali prijaté. Gratulujem, takže správa Ondřicha Vlasáka. To je 12 našho programu, regionálne značky kvality. Kompromis 1 za, proti zdržali sa prijatí. 4 za. Pr- štvorku, pozmeňujúci návrh 4 si overíme. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý 12 k 20. Kompromis 2 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti zdržali sa prijatí. 12 za. 12 si overíme. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. 17 k 14 prijatým. Kompromis 4 za, proti zdržali sa prijatí, 16 za, 16 si overíme. Zatváram hlasovanie. 17 15 prijatý. Pozmie sa návrh 19 za, proti, alebo prepa, ja no, 19 za, Elektronicky overíme. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 13 k 18. Ďalej. 20. Overíme elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 13 19. Ďalej kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatý. Pozmeňujem sa 26 za. 26 overíme. Hlasovanie je uzavreté, zamietnutý, 13 18, 27 za, proti zdržali sa prijatí, 28 Takže 28 za, proti zdržali sa prijatí. To je všetko. Alebo ešte 29? Nie. O, prepačte, 28 bol prijatý. Sorry, so we vote 28, 29. 29 in... 29 za. Proti. 29 overíme elektronicky. We, we Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 14 k 18. 31 za. 31 tiež overím elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A prijatý 17 k 14. Takže finálne hlasovanie elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Tridsať za. Takže gratulujem. A teraz prechádzame k bodu 13. We have, we have one hour. We have one opinion two reports. So we might have uh, postpone the, the, the, the point. Uh, dear colleagues, we have... Milí kolegovia, až máme len hodinu. Viac menej máme tu jedno, jedno stanovisko, dve správy. Takže pravdepodobne Nestihneme ten posledný bod, prepáčte, ospravedlňujem sa. Elizabeth Schroeter, ospravedlňujem sa, takže to možno až na budúcom zasadaní. Alebo sa zaviažeme, že 20 minút strávime každého správu a potom sa to stíha. Máme len hodinu a máme tri body na diskusiu. Takže nespada, nepripada do úvahy, aby ste to robili normálnym tempom. Ten posledný bod je, tvoja, je tvoj bod. Takže buď 20 minút na každý bod, alebo k tej tvojej správe sa dostaneme až v novembri. Politici koordinátori, pomôžte mi. Pokiaľ ti to nevadí, tak to len posunieme. Prosím, pol minútu. Takže ja si myslím, že to môžeme odložiť, pretože už sme o tom hovorili s stenovými spravodajcami Takže my už sme si vymenili názory. To nebolo verejné zatiaľ. Takže pokiaľ to všetkým ostatným pomôže, tak samozrejme to môžeme úplne pokojne odsunúť. Ten pracovný dokument už bol vysvetlený, ja som to tým, ktorí mali záujem, už aj zaslala. Kľudne to môžeme posunúť a ja navrhujem, aby tí poslanci, ktorých to zaujíma, ktorí majú pripomienky k pracovnému dokumentu, aby mi zaslali písomne alebo sa na mňa obrátili priamo. To bude asi najjednoduchšie. Dobre. Takže toto mala byť prvá výmena názorov, to, čo navrhuje Elizabeth. Že každý sa prosím s ňou spojte a zašlite jej názory, pripomienky, toto by nám umožnilo aj v budúcnosti celý proces. Dobre, takže máme len dva body, tým pádom pol hodinu na každý program, takže zač- na každý bod, takže začneme e, Karin Kadenbach. Priazne prostredie pre podniky, podnikateľské subjekty činajúce podniky. Tam slova tým spravodajcom, takže prosím všetci stručne. Takže pani Kadenbach, môžete hovoriť. Ďakujem srdečne. Pokúsim sa hovoriť stručne. Takže kohezná politika je dôležitým nástrojom na vytváranie pracovných miest. Myslím si, že to musíme opakovať. V každom stanovisku, v každej správe máme mnohé možnosti podporovať tento potenciál koheznej politiky a predovšetkým ho využívať a nasadzovať na podporu zamestnanosti mládeže a myslím si, že to, čo chceme povedať v tejto správe, je to, že naša konkurencieschopnosť súvisí e, s malými stredným podnikmi, je treba v tejto súvislosti podporovať. A väčšina z našich podnikov je práve malých a stredných podnikov. A pokiaľ každý z týchto podnikov by prijal zamestnancov navyše, alebo by, by prepustil, alebo by prijal zamestnancov navyše, tak by sme v podstate ten problém nezamestnanosti mohli poraziť. Takže musíme vytvoriť vhodné prostredie pre malé stredné podniky. O tom sme hovorili v poslednej dobe vo všetkých našich rozhovoroch. Aj Joseph Stiglitz, nositeľ Nobelovej ceny, to zdôraznil, že zakladanie podnikov prebieha predovšetkým tam, kde je dôvera v e, malé stredné podniky, pretože toto podnikateľom dáva možnosť sa ďalej vyvíjať. Myslím si, že toto musíme zaistiť aj v spolupráci s členskými štátmi, musíme podnikom dať istotu, že pokiaľ sa im podnikanie nebude dariť, že budú sociálne zabezpečení, to si myslím, že je zásadná vec. Potrebujeme, a to je pre mňa dôležité z hľadiska zdravotníctva, potrebujeme aj rovnováhu medzi hospodárskymi a sociálnymi aspektami to je dôležité pri rozvíjaní ďalšieho podnikateľského a environmentálneho prostredia v Európskej únii. Musíme vytvoriť prostredie, v ktorom budú ľudia radi podnikať. Je veľmi dôležité, aby to boli aj bezpečné, dobre zaplatené pracovné miesta. Nemôžeme mať Európu, kde sa budú podnikatelia zároveň vzájomne vykorisťovať a nebudú zamestnávať na úrovni za dôstojných podmienok. To rozhodne nikto nechce. V mojej správe hovorím o tom, že je dôležité, aby sme mali aj konkrétne prípady. Myslím si, že máme aj overené praktiky v Európe, aby sme nemuseli všetko znovu vynaliezať od znovu, aby sme znovu nasadzovali modely, ktoré sa preukázali ako účinné. Takže členské štáty a predovšetkým regióny musia byť vyzvané k tomu, aby sa vzájomne od seba učili. A ďalej veľký problém, ktorý počujeme stále znovu, keď hovoríme s malými a strednými podnikmi, to je prístup k finančným prostriedkom. Tu musíme nájsť vhodné riešenia a ponuky, ktoré by týmto podnikom umožnili všetkým, aby boli založené, no a potom, aby mohli prípadne expandovať, tak aby prístup týmto prostriedkom bol nebyrokratický, jednoduchý. A potom vo všeobecnosti, to principiálne o tom hovoríme v každej diskusii, v tejto súvislosti potrebujeme na jednej strane samozrejme znež, od, zničiť byrokraciu, ale zároveň, aby sa peniaze daňových poplatníkov využívali účinne a transparentne. Ďakujem, to bolo také moje zhrnutie. Ďakujem. Lambert von Nistelrooy. Ja som mohol mať e, e, pravomoc e, tieňového spravodajcu, ale v každom prípade, čo som chcel povedať? kombinácia všeobecného prístupu a e, príspevok Európskeho štruktúrálneho investičného fondu, prípadne fondov, môže súvisieť aj s možnosťami internetu, ktoré by sa dali využiť na e, viacerých miestach. Tam, kde ste skôr na videku, prípadne tam, kde nemáte napojenie na e, širokopásmový rýchly internet. A práve e, dnes e, máme výstavu, aj tento týždeň sme mali stretnutie, ktoré bolo venované možnosťam satelitnej navigácie a komunikácie nad rámec toho, čo je v súčasnosti možné v mestských oblastiach. To je tiež niečo dôležité. Takisto aj vy ste o tom povedali, bolo by užitočné mať nové e, metódy počas nasledujúceho dobia e, použitých e, na základe európskych štrukturálnych a investičných fondov, napríklad špeciálne vouchery, ktoré budú stimulovať obchodné spoločnosti, aby podporovali inovácie, využitie internetu, prípadne by sme im mohli poskytovať úvery, prípadne e, vydávať e, záruky, e, aby sa používali finančné inovačné nástroje. Toľko dve menšie zmeny, inak podporujem váš všeobecný prístup, 25% dokonca viac našich podnikov, to sú malé a stredné podniky, na zabezpečenie hospodárskeho rastu, e, na nové pracovné miesta, musíme predovšetkým podporiť malé a stredné podniky. A napokon treba vytvoriť ovzdušie, e, ktoré je prospešné e, špecializácii. Pred chvíľou sme hovorili o inteligentnej špecializácii. Myslím si, že novozriadené podniky častokrát sú adaptované na ekosystémy či už e, nejakých znalostných inštitúcií, väčších, menších podnikov pôsobecích v tom ktorom regióne. Takže je tu aj e, e, určitý vzťah medzi novými podnikmi a špecializáciou. Aj to by bolo, hádam, užitočné zapracovať dokumentu. Ďakujem pekne, Nikolos. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naozaj je pravda, že táto kríza ovplyvňuje najmä malé a mikropodniky, pretože e, majú podstatne väčšie e, problémy s adaptáciou v porovnaní s väčšími e, spoločnosťami. Avšak, ak chceme riešiť túto krízu, nesmieme podkopovať sociálny model obcí. Treba zabezpečiť vyplacanie dôstojných miest, nechceme podkopať európsky model. Veľmi veľa hovoríme o rôznych otázkach, ktoré ovplyvňujú činnosť spoločností, ale to, ako zorganizujú svoju činnosť, by malo byť v ich posobnosti. E, e, v Európe vznikajú nové modely e, podnikov založené na vytváraní väzieb spolupráci, na znižení mzdových nákladov. A preto je dôležité, aby sme poskytli pomoc malým a mikropodnikom, ktoré čelia e, problémom pri e, zabezpečení financovania e, z bank. Je to otázka infraštruktúry, odbornej prípravy, všetkého, čo je dôležité na e, zabezpečenie životoschopnosti podnikov. To znamená, že e, vzhľadom na to, že mikrofinancovanie nie je k dispozícii vo všetkých štátoch, treba tomu pomáhať, treba e, umožňovať aj vzájomné požičanie si peniazy medzi podniky, prípadne používať ďalšie efektívne nástroje pre nové podniky. Niekedy nepotrebuje príliš veľa kapitálu, iba niečo na rozbehnutie a to je nevyhnutné a súčasné bankovníctvo im to neposkytne. Domnievam sa, že štrukturálne fondy a iniciatíva komisie by eh, mali viac zohľadňovať aj záležitosť eh, mikrofinancovania. Nemenej dôležitá je aj úloha sociálnych podnikov E, lebo e, um, nielen vyrábajú niečo, ale majú určité pozitíva pre e, sociálnu sféru a životné prostredie. Je dôležité, aby mali prístup k obecnému financovaniu naposledy pre sociálne podniky v Grécku, prípadne pre mimovládne organizácie. Nebolo jednoduché získať prístup k jednotlivým programom v rámci predchádzajúceho programovacie obdobia a musíme dávať pozor, aby sme nevytvárali zbytočné prekážky, ktoré bránia sociálnym podnikom e, e, získavať finančné prostriedky. Treba mať menej byrokracie, viac transparentnosti a myslím si, že členské štáty by mali viac zdôrazňovať otázku efektivity a čo najlepšieho využívania obecného financovania, aby sme mali dobré výsledky a vytvárali pracovné miesta v Európe. Ďakujem. Ďakujem, neviem, chce e, ešte niekto sa prihlasí k tejto otázky, prípadne komisie. Nech sa páči. Poprosím vás, aby ste sa predstavili. Áno, Rodrigo Peduci, generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel. Ďakujem pekne, pani predsednička, veľmi stručne, nepochybne. E, e, to bude zosoladené z programu E, Európa 2020 a regionálnu politiku vnímame ako jeden z hlavných nástrojov e, pôsobenia priemyselnej politiky. A keď hovoríme o inteligentnej špecializácii, rád by som zdôraznil, že je tu aj určitá úloha e, pre väčší dôraz na nové podniky, ktoré sa iba rozbehajú. Je tu aj úloha podpory štrukturálnych zmien alebo e, e, reštrukturizácia naozaj e, veľmi vplyvňuje regióny. To je tiež veľmi dôležité. A chcel by som oznámiť, že na budúci rok komisia a naše generálne rediteľstvo sa bude venovať agende reštrukturalizácie, aby sme vedeli lepšie predvídať zmeny v teréne. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som, chcela by som povedať, že pokiaľ ide o E, termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. E, navrhujem e, piatok 18. oktobra na obed. Chceli by ste niečo doplniť po tejto diskusii? Alebo to všetko vítate? V zásade ďakujem veľmi pekne, pokiaľ ide o tieto námety, určite ich zohľadnem a um, samozrejme aj pozmeňujúce návrhy um, uvítam. Sean? Ospravedlňujem sa. Myslím si, že tu sú dva kľúčové prvky. Všetci e, súhlasia a, chápu, že a treba prekonovať krízu a treba vytvárať nové podniky, nové pracovné e, miesta a nie spolehať sa na to, že existujúce podniky budú robiť niečo navyše. A dve veci, ktoré ešte nefungujú, ktoré sú nevyhnutné, Treba e, e, vedieť, ako e, šíriť príslušné informácie európskym inštitúciám, zastúpenie komisí v rôznych štátoch, zastúpeniam Európskeho parlamentu. To je veľmi dôležitá vec. A po druhé, v otázke financovania musíme zjednodušiť prístup k financiám. Treba nabadať ľudí, aby sa nemali, aby sa nebali e, zlyhať. Totiž e, e, zlyhanie podniku musí byť začiatkom ďalšieho začiatku. Treba zdôrazňovať, že aj bankrot zlyhanie je potrebným krokom pre ďalší úspech, ako je tomu v Amerike a napokon e, e, e, treba zabezpečiť rýchly internet po celej Európskej únii. Podniky, ktoré predávajú v režime online, stále tvrdia, že treba rozširovať a podporovať vysokorýchlostný internet. Ďakujem pekne, Sean. Už som povedal, že 18. oktobra je termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Dúfam, že aj ty stihneš predložiť takéto pozmeňujúce návrhy, ktoré sa zdajú byť veľmi zaujímavé. Takže mohli by sme u- ukončiť tento bod. A teraz bod 14, to je Dereková správa. Takže nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Kolegovia zrejme vedia, že na ostatnom stretnutí mali sme výmenu názor ohľadom pracovného dokumentu, ktorý som vtedy pripravil. Dovolím sa vám pripomenúť, Prečo sme pripravili iniciatívnu správu? Pretože Európsky parlament sa veľmi angažoval v otázke viacročného e, finančného rámca a koheznej politiky, príslušných nariadení. E, a kolegovia e, chceli vedieť, ako a či sa používajú títo nariadenia v členských štátoch a regiónoch. Takže cieľom správy je vyhodnotenie pokroku najmä z hľadiska prípravy partnerských dohôd, eh, prevádzkovanie programov. Chcel by som poďakovať kolegom, eh, ktorí eh, prispeli k posúdeniu. Ďakujem za ich reakcie. Som sa vynesnažil zapracovať to všetko do správy a kolegové ju majú pred sebou. Samozrejme, netreba pripomínať kolegom, že kohezná politika je veľmi účinný nástroj pozdvihnutia hospodárskej prosperity a prehodnotenie naradenia bude znamenať e, e, dôležité zmeny v správovaní fondov. E, väčší dôraz sa bude klasť na výsledky, na zhromažďovanie prostriedkov, na partnerské dohody, podmienky a mnohé ďalšie. V správe sa snažím pripraviť počiatočné závery na základe e, tých štúdií, ktoré som urobil v jednotlivých členských štátoch a regiónoch. Bolo by správne povedať, že členské štáty e, nie sú e, v rovnakej etápe alebo fáze príprav. Nechcel by som to zovšeobecňovať, ale novšie európske členské štáty viac pokročili, takisto aj menšie centralizované členské štáty urobili e, e, e, väčší kus práce. Snažím sa vysvetliť tieto rozdiely, vrátanie rôznych rozpočtov alebo krátenie rozpočtov v členských štátoch, neskôršie rozbehnutie prípravných prác v niektorých členských štátoch, počet operačných programov, ktoré by chceli prijať takisto či e, e, e, zahrňajú do príprav miestnej regionálnej samozprávy, do akej miery, lebo aj tu medzi členskými štátmi sú rozdiely, niektorí viac spolupracujú s regionálnymi a miestnymi samozprávami, niektoré členské štáty angažujú mimovládne organizácie, vysoké školy, podniky, a e, e, e, z diskusí vyplynulo, že je možné, že dôjde k určitým sklzom v dohodoch o operačných programoch a partnerstvoch v niektorých členských štátoch, ale ide o to, že tým, že zaangažujeme všetkých zainteresovaných, v konečnom dôsledku e, budeme vedieť efektívnejšie využívať štrukturálne fondy na prospech hospodárskej prosperity. V správe zdôrazňujem, že mnohé členské štáty sa snažia zobrať si ponaučenie z obdobia 2007 až 2013 tým, že e, zefektívňujú svoje priority, chcú ich mať menej ako v minulosti, chcú využiť aj iné finančné zdroje, vrátane EIP. Niektoré členské štáty e, si uvedomujú, že v predtým e, boli e, časové schôdze medzi koncom jedného programu a začiatkom ďalšieho. Snažia sa to prekonať a najlepšie e, sa to podarí, keď pripravia programy čím skôr. A ku koncu správy zdôrazňujem, že niektoré členské štáty pokročili viac v porovnaní s ostatnými, ktoré majú problémy a predpokladám, že komisia sa bude snažiť zabezpečiť, aby partnerské dohody a operačné programy v tých členských štátoch, ktoré majú problémy, e, boli posunuté dopredu. Pokiaľ ide o partnerské dohody, drvíva väčšina e, e, sa už predložila, i keď niektoré nie sú k dispozícii, pokiaľ ide o operačné programy, niektoré sa urobili v júni a v júli a komisie ešte stále očakáva Nebudem e, v správe poukazovať prstom na jednotlivé štáty, i keď to by bolo možné. Rozhodol, sa, rozhodol som sa proti tomu, pani predsednička. Podľa mňa táto správa je užitočná a už teraz môžeme e, urobiť určité závery a zobrať si ponaučenia e, zo skúsenosti členských štátov pre ďalšie kolo koheznej politiky. Ďakujem pekne. A teraz Lamber EPP. Thank you very much. Yeah. Ďakujem pekne. O tejto téme sme diskutovali minulý raz. A vidím, že určité naše vyjadrenia ste prevzali, takže je to veľmi vyvážená správa. Myslím, že by sme mohli požiadať o ďalšie informácie. E, ešte ste tu stále za komisiu? Takže by sme sa radi dozvedeli od Európskej komisie, aké majú dojmy z prípravy partnerských dohôd. a čo myslia o e, tých e, inovačných metodách financovania. To by som sa rád dozvedel, pretože je to dôležité. Napríklad e, pre Holandsko v ostatnom období bol rok 2007 takmer stratený. Bol schválený iba jeden projekt, teda bol, partneri sa na ňom dohodli realizoval sa eh, v Hágu. Očakávalo sa, že sa spustí uprostred v polovici roka, čo bolo dobré, pretože bolo treba byť pripravený, tak ako to máme uvedené v nariadeniach. Dostali sme sľub zo strany rady, že to ustanoví formou etického kódexu a stanoví teda, ako by sa mali partnery správať ak teda nebude skos v prijatí rozhodnutia, že sa príjme najneskôr koncom novembra, snáď by to nebolo veľkým problémom, ale nechcem byť príliš optimistom a preto by som sa na to rád spýtal zástupcov komisie. Ďakujem. Za zelených sa pýta Nikos. Okay. Um, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Titel des uh, äh, um, ähm, Berichts. Nie som si istá, či je správne v správe, že sa hovorí, alebo musí hovoriť o pripravenosti členských štátov. Ide o to, aby ich schopnosti na základe rôznych predpokladov, či je rôzna. Neviem, či naozaj sa na to musíme zameriavať a či je to potrebné a či tým nedáme do, po, do pohybu niečo uh, hĺbšie. Áno, sú rozdiely medzi členskými štátmi, ale tak, ako je to uvedené, to určite nie je. Je ešte zo pár vecí, ktoré ma mierne hnevajú, čo sa týka pripravenosti členských štátov v rámci rozhovorov. Okrem priateľského tónu treba pri, pripomenúť a doplniť, že sme mali veľké problémy hovoriť o rozpočte a dokonca mať nejaké podmienky, na ktoré by sme sa mohli dovoliť, keď e, sa hovorí o pripravenosti členských štátov. Možno, že je to v tejto súvislosti možno prehnané, ale takéto typy správ si môžeme jednoducho ušetriť. Určite, že sa o rozpočte všeličo hovorí. Možno, že rozpočet nie je veľmi napomocný e, od, pri odstraňovaní rozdielov. A to má tiež dočinenia s pripravenosťou či schopnosťou členských štátov. To je poprvé. No a potom som našla ďalšie niektoré body, ktoré boli pekné, e, čo sa týkajú zjednodušovania. A ja by som rada mnohé zjednodušila, rovnako ako aj členské štáty. No ale to, čo nachádzame v správe, neviem, či to zodpovedá tomu, čo je treba povedať. A nie som si tým vôbec istá. Uh, z iniciatíva Európa 2020 odznelo veľa kritiky práve v tejto miestnosti. Všetko to sa zrazu stráca a súvislosť s, e, s politikou súdržnosti je um, jednohlasný. Keď sa hovorí o e, rozdielnej pripravenosti členských štátov, to by sme mali robiť a to je aj dôležité. Potom musíme sa pozrieť lepšie na dôvody, prečo je tu rozdiel na pripravenosť a čo tu vlastne treba riešiť. To sú rokovania u nás v parlamente, respektíve v EÚ. A potom sú tu aj ďalšie otázky, ktoré sa týkajú schopností či eh, administratívnych orgánov. A takisto E, tu ide aj o stratégiu e, rôznych krajín, napríklad Portugalsku a Írsku, e, ktorá nebola za ostatné roky práve napomocná. Takže to sa mi zdá nedostatočné. Potom mám otázku pre spravodajcu ohľadom operačných programov. Pre mňa nie je otázka, či mám 1, 2 alebo 15 operačných programov, ale či sú zlučiteľné a aké sú kvality. Preto tú diskusiu o operačných programoch môžem teoreticky sledovať a pochopiť um, napríklad aj v predvolebnom boji na, u nás v Nemecku to pochopiť neviem a preto to odmietam. Um, nech sme akokoľvek načne predanú tému, e, otázkou je, či tým niečo pozitívne dosiahneme, ale potrebujem na to, aby som bola presvedčená lepšie argumenty. Ďakujem. Oldřich Vlasak, prosím. Ďakujem za slovo. Podľa mňa ide o veľmi dôležitú správu, ktorá nám môže poskytnúť množstvo informácií pre ďalšie konanie. Preto by som bol veľmi rád, keby komisia prípadne mohla doplniť túto správu o ďalšie informácie. Najmä čo sa týka vyjednávania partnerských zmluv, že by sa využil prvok ITI. Rád by som videl, ako je to e, rozšírené, do akej miery bol dodržaný tzv. partnerský prístup či teda tohto rokovania sa zúčastnili aj obce, aj jednotlivé regióny a do akej miery sme zapojili, využili tzv. integrovaný prístup. To podľa mňa budú pre nás veľmi dôležité skutočnosti aj pre ďalšie rokovania. Ďakujem. Ďakujem, je Kristofelos. Aj Viktor, aj, aj ty. Eh, Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε ορισμένα στοιχεία από την Κομισιόν για να δούμε ποια... Ja by som potreboval určité informácie od komisie, aby som získal obraz o pripravenosti regiónov a členských štátov. Takúto predstavu zatiaľ nemáme. Chcel by som však vypichnúť niektoré body správy. Tu v našom výbore ako aj vo všeobecnosti podľa na, no, máme také stanovisko, že regióny um, si majú prispôsobiť program, programy svojho rozvoja um, programom na štátnej úrovni, národnej úrovni a s tým je problém. Totiž takýto postup spôsobuje meškanie. Samozrejme, že treba čas na to, aby prebehli konzultácie a to je to najvhodnejšie v súvislosti s regionálnym rozvojom. Hovorí sa o programoch, hovorí sa o plánoch a o plné zapojenie regiónov. Takto sa robí regionálna politika tým najlepším spôsobom. Takže konzultáciám by sme sa vyhýbať nemali. Ehm, myslím, že v správe sa správ, právo, priamo hovorí, že um, ehm, jednonárodné štáty majú mať e, centrálne e, e, verzie svojich programov a nielen regionálne verzie, pretože takto sa dostávajú do situácie, kedy sa im tieto programy ťažko riadia. Je však potrebné zainteresovať, pritiahnuť kraje, regióny do um, rozhodovania a to sa dá Eh, definovaní ich priorít. Ak chceme, aby sa eh, regióny eh, zúčastňovali na regionálnej politike. To chceme v ďalšom programovacom období. To platí najmä pre krajiny, kde neexistuje dialog v rámci konfederálnej štruktúry. Takto by regionálny ministri mohli hovoriť e, so svojimi kolegami na celoštátnej úrovni. Je však potrebné zabezpečiť súdržnosť medzi regiónmi navzájom a lepšiu koordináciu programov. Ale zatiaľ ani v tých krajinách, ktoré majú konfederálnu štruktúru, e, sa v tejto otázke veľmi nepostúpilo. A takáto metóda programovania je skutočne výhodná. je iba zriedkavosťou, kedy centrálna vláda hovorí e, s regiónmi a už vôbec nehovorím o občanoch. Keď sa e, do, do takýchto diskusí sa zastupcové priemyslu zapájajú e, pomerne často. A to sa ukazuje v našich regionálnych programoch rozvoja, aby boli efektívnejšie. Poprosím komisiu, aby zareagovala. Dobrý deň. Som za DG Regio a som poradkyňou pre tých, ktorí sú e, súčasťou rokovaní na úrovni regionov. Takže toľko na predstavenie. Pokiaľ sa týka správy, myslím, že správa sa e, načetáva všetky dôležité e, problémy, otázky. Je dôležité začať na čas. Treba mať však zabezpečené podmienky pre spustenie programového obdobia, teda nariadenie a viacročný finančný rámec. Potrebujeme však aj plnú spoluprácu členských štátov a regiónov e, v rámci partnerských programov a mm, operačných programov Zdá sa momentálne viac než minulý rok, že členské štáty vedú veľmi aktívny dialog v, s komisiou, hoci nariadenie ešte nie je e, v, konečnom, v konečnej podobe, ale sú pripravené začať diskutovať o plánoch na čas. Ďalej sa v správe uvádza možno ani nie tak jasne, ako sa Um, vyžaduje, je kvalita programovania, kvalita výdavkov, kvalita prioritizácie, jednoznačnosť cieľov a takisto reálne ciele. To všetko sú otázky, ktoré podľa nás členské štáty a regióny nemajú celkom zvládnuté. A toto podľa nás v ďalšom presádzajúcom programovom období, období e, nebolo celkom doriešené. Teraz sa snažíme pracovať nielen na tom, aby ehm, programy boli e, včas a včas spustené, ale aby mali, mali e, kvalitné spracovanie, aby boli ehm, dobre napísané, dobre, dobre premyslené, pretože ehm, sa týkajú ďalšieho obdobia. Potom ďalšia otázka ohľadom kvality je niečo nové v regiónoch a to je podmienka ex ante. Je to nový prvok, ktorý mnohé členské štáty dostatočne nevyhodnotili skôr, než sa príjme ďalšie nariadenie, musíme s členskými štátmi úzko spolupracovať na tom, aby, dobre zadefinovali svoju podmien- aby boli dobre zadefinované podmienky ex ante, aby mohli začať plynúť financie. Potom Niektoré regióny či krajiny sú viacej popredu, iné pozadu a dôvody na to sú dobre uvedené v správe. Sme toho svetkami v každodennej našej práci. Potom e, sa tu uvádza, že komisia by mala viacej pomôcť tým členským štátom, ktoré to viac potrebujú, alebo tým krajinám, ktoré potrebujú viacej pomoci pri prekonaní súčasných ťažkostí v skutočnosti veľmi úzko s týmito členskými štátmi spolupracujeme. Uspredali sme množstvo seminárov či technických stretnutí, poskytli sme expertov napríklad pri príprave špecializovaných stratégií. Chcela by som zdôrazniť, že napokon programy budú musieť byť vo vlastníctve samotných štátov a regiónov, aby mohli byť úspešné. Takže komisia môže zajsť iba do určit, to, po určitý bod. My to, um, môžem, my to preveríme, ale samotná práca v vypracovaní musí byť urobená v členských štátoch. Prvé dojmy, ktoré máme na návrh, s, s návrhov operačných programov a um, partnerských dohôd, veľa ich ešte nie je, ale vidíme, že tie špecifické ciele, ktoré sú v nich uvedené, treba uh, ešte lepšie rozpracovať pretože nie sú tak konkrétne, ako by sme radi videli. Radi by sme videli reálne ciele, nie príliš ambiciózne, ani nie primálo ambic- ambiciózne. Myslím, že dostávame takto veľký rámec, ktorý je pekne v súlade s tematickým zameraním a v tom spory s členskými štátmi nemáme ale ide však o ďalšie detaily, ktoré treba dotiahnuť. Čo sa týka finančných nástrojov, k tomu sa treba vrátiť, keď uvidíme viacej od operačných, o operačných programoch, pretože je to nástroj pre operačné programy. Teraz partnerstvo. Samozrejme, partnerstvo je dôležité. Je to vysoká priorita nášho programu možno v niektorých členských štátoch eh, nie je tradícia partnerstva tak hlboká ako v iných. Kvalita partnerstva z rôznych zjavných dôvodov bude mať jednoznačný vplyv na prostriedky smerom nadol. Keď sa totiž e, uzavrie spolupráca s, dohod, s partnermi, ako napríklad sú obce, priemysel a tak ďalej, tí budú vlastníkmi cieľov a budú musieť k ním prispieť. To bude otázka monitorovania a rokovania s členskými štátmi. No a potom, ako zabezpečiť, že neprídeme rok 2014. To je, tam je veľký otáznik. Viete, že CPR a MFF um, meškajú viac, než sme dúfali. Kladné však je to, že väčšina členských štátov aktívne využíva čas na informálny dialog a niektoré krajiny budú mať e, návrhy partnerských dohôd, e, ďalšie prichádzajú v najbližšej budúcnosti, ehm, predpisy prijaté nejaké sú a bude mnohé spustiť v 2014 na začiatku tohto roka. Mm, robíme, čo môžeme, ale veľmi veľa budú musieť urobiť samotné členské štáty. Ďakujem. Teraz e, otázky. Ďakujem. Ja by som sa chcela opýtať ešte jednu vec ohľadom implementácie koheznej politiky. Špeciálne veľké infraštruktúrne projekty. Viem, že operač legislatívne programy sú ešte stále v fáze prípravy, taktiež mm, partnerské dohody. Ale niektoré z tých priorít sú celkom jasné, napríklad e, ten sektor dopravy alebo e, e, dodávok vody, rôzne iné infraštruktúrne sektory. Krajiny pripravujú veľké projekty Niektoré z nich už podávajú aj žiadosti, už vám ich zasielajú. Mohla by komisia už ohodnotiť tieto žiadosti tak, aby krajiny mohli začať s implementáciou čo najskôr, takže už 1. januára 2014? Veľký projekt je jasným prvkom aj nového plánovacieho obdobia. Nesmeme zabúdať, že veľké projekty, napriek tomu, že sú veľké a odzrkadľujú aj potreby ďalších investícií, že tieto projekty neexistujú v izolácii, v nejakom váku. Vyplývajú samozrejme z operačného programu, z partnerských dohôd, hovoríte o stavbách ciest, vodohospodárstve. Máme tam rámec ex ante kondicionality, ktorý musí byť hotový predtým, než sa komisia pozrie na program alebo na projekt a povie, dobre, toto je v súlade s veľkým strategickým rámcom. Pokiaľ ten rámec máme, tak samozrejme tie projekty budú hodnotené čo najskôr, ale samozrejme je to treba vidieť v tomto rámci. Ďakujem Viktor Boštináru. Nebudem hovoriť o partnerských dohodách, pretože už ste o tom hovorili viackrát, ale mám pár otázok ohľadom spôsobu, ako bude komisia hodnotiť kľúčové prvky, ako napríklad pripravenosť členského štátu vykonávať integrovaný prístup a taktiež eh, viac fondový prístup pretože hovoríme o inteligentných investíciách, o rozdiele medzi súčasným plánovacím obdobím a budúcim obdobím. Parlament a komisia vymenuli nové ustanovenia v rámci nových ustanovení a predovšetkým teda tieto dva prvky, o ktorých som hovoril. Členské štáty sú dnes už pripravené na realizáciu tohto? Po druhé, majú riadiace kapacity, schopnosti na to, aby to vykonali, pretože je treba možno interne si overiť e, nejasnosti v súvislosti s pravidlami na oprávnenosť, riadenie a tak ďalej. Mohli by ste ohodnotiť celý ten vývoj Taktiež v súvislosti s tými prvými dvomi otázkami mohli by ste už dnes ohodnotiť administratívne a inštitucionálne kapacity, pretože bez toho, že v niektorých členských štátoch dôjde k významnému zlepšeniu, tak v niektorých členských štátoch, ako napríklad v Bulharsku alebo v Rumunsku, je ťažko predstaviteľné, že tieto vysoko sofistikované prvky budú môcť byť realizovateľné. A ďalej, čo sa týka e, nástroja na spáj, spájame Európu, komisia bola požiadaná o vyvinutie nového prístupu, ale teraz podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, načasovanie, tie konkrétne pravidlá budú veľmi ťažko vykonateľné, aspoň v niektorých členských štátoch. Takže prosím, ohodnoťte schopnosť v niektorých členských štátoch implementovať podľa pravidiel komisie v súvislosti s týmto nástrojom Spáme Európu a taktiež zabrániť veľkým stratám, pretože na konci členské štáty potom utrpia obrovské straty, pokiaľ nebudú pripravené implementovať tieto ustanovenia. Je komisia čo sa týka harmonogramu a ponuky, pripravená na to, aby zaistila zlepšenie situácie? Ďakujem. Ďakujem. Pravdepodobne sa zastupca komisie už nemôže vyjadriť úplne k všetkému, o čom ste hovorili alebo pani zastupkynia komisie. Ďakujem, čo sa týka viac fondového prístupu, tak eh, to vzbudilo veľký záujem v členských štátoch. V súčasnosti vidíme, že sa predpokladá, že aspoň 17 členských štátov bude mať takéto programy. Niektorí, niektoré z nich sú tie členské štáty, ktoré už mali tieto multifondové programy v období 2000-2006. Takže tým je jasné, čo, akú administratívu a koordináciu to obnáša. A to je len možnosť, nie je to žiadna povinnosť a preto je jasné, že tie členské štáty, ktoré sa pozrú na seba do zrkadla a uvedomia si, že to nezvládnu, takže nemajú povinnosť vyvíjať takéto programy. Pokiaľ to urobia, samozrejme takto vítame. A či majú potrebné administratívne kapacity, tak to uvidíme v polovici budúceho roka, keď sa pozrieme na kontrolné riadiaci systémy, ktoré sú zavedené. Takže toto v podstate dáva možnosť členským štátom eh, vyvinúť lepšie integrované plánovanie v oblastiach, kde to bude mať pre nich jasný prínos. Takže máme 17 krajín, kde pracujeme s týmito multifondovými programami. Čo sa týka nástroja Spájame Európu, tak e, to sa musíte opýtať generálneho raditeľstva MOVE. Vyvolali ste, Derek, dobrú diskusiu. Je to užitočné. Kto povedal, že to nie je zaujímavá téma? No všeobecne. On tieto správy. Samozrejme, nepotrebujeme všetky odpovede na všetky otázky. Toto je veľmi zaujímavá téma a strávili sme ňou veľa času. A vidíme, ako sa to dá implementovať. Takže len pár otázok. Poprvé, tá správa možno hovorí že, situácia, že či správ hovorí, že situácia je lepšia v centralizovaných štátoch. To v podstate nehovorím. Hovorím, že v tých malých centralizovaných štátoch to zatiaľ sa vyvíja najlepšie v súvislosti s týmito programami. Taktiež som o tom hovoril skôr, že pokiaľ členské štáty všetko konzultujú s regiónmi, s podnikmi, s dobrovoľníckým sektorom, s regionálnymi úradmi, tak to bude mať samozrejme vždy lepší prínos. A potom to pomôže pri plnení cieľov programu a projektov budúcnosti. Ďalej, kolegovia, ktorí chcete vedieť, e, komu sa vodí lepšie, komu horšie, tak e, mal som také pokušenie to tam vložiť, ale potom som si povedal, že dobre, nedám to tam, iba všeobecne niečo poviem o tom, komu prípadne sa darí lepšie, komu horšie, dám tam aj nejaké dôvody, prečo áno, prečo nie. A Myslím si, že máme predstavu, komu sa darí lepšie, komu sa nedarí, poznávajú určité problémy, dôvody, prečo tomu tak je. Takže myslím si, že táto správa je skutočne užitočná. Určite máme čas do nej zapracovať ešte pozmenujúce návrhy podľa toho, čo kolegovia aj dnes tu predniesli, tak aby tá správa potom bola ešte silnejšia do konca týždňa. Ďakujem. Leto na pozmenujúce návrhy je 18. októbra. Taktiež chcem využiť prítomnosť kolegov z komisie. že chcem sa ju opýtať, ako vyzerá hodnotenie komisie v súvislosti s implementáciou a to, o čom sme hovorili dnes, o pripravenosti členských štátov. To je taktiež pre nás dôležité sa dozvedieť. Už sa pomaly nám končia rokovania. Takže prosím, do toho nohlasujem, ale samozrejme sa s generálnym rediteľom spojíme ešte aj my a povieme mu to. Tým pádom sa dostávame na koniec našho programu. Posledný bol posunutý. Ďalšie stretnutie budú to 3 pol dne 27. 28. novembra. Ale nevylúčené, že ešte na začiatku novembra bude nejaké osobitné stretnutie, pokiaľ dokončíme rokovania a budem musieť niečo odsúhlasiť ako výbor, takže uzatváram naše stretnutie.